skutočne, skutočný záver podľa pravidla 206 eh, rokovacieho poriadku, tak príslušné výbory predložili viaceré korigenda k textom, ktoré boli prijaté parlamentom eh, v prvom texte eh, systéme kompenzácií investorov boli predložené opravy, máte ich vo svojej zložke. Po druhé, nariadenie Európskeho parlamentu a rady o názvoch textilných vlákien, o, pod názvom označovanie a, a textilných produktov. Tiež to máte opravy v svojich zložkách. No a podľa článku, príslušného článku rokovacieho poriadku budú tieto korigenda prijaté, ak sa neozvo, neobjavia žiadne pripomienky do 48 hodín po ich oznámení. Opravy sú uverejnené na webovej stránke Európskeho parlamentu. No a tým sa dostávam na koniec mojich, mojich oznámení. No a teraz prejdeme k návrhu programu. Dostali ste návrh programu na konferencie predsedov 7. septembra 2011 e, na základe pravidel nie sú